Der Präsident! Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... Dámy a páni, milí kolegovia, vítam vás na odpoludnejšom rokovaní. Pokračujeme v rokovaní. Je to naše posledné rokovanie pred Vianocami a koncom roka. A chcem využiť túto príležitosť privítať tu hosti z Baden-Württemberska. Je to skupina, ktorá sa zaoberá obeťami vojny a vítam ich tu na návštev v našom parlamente. Takže k protokolu sa vyjadrím neskôr a teraz budeme hovoriť o porušovaniach ľudských práv a právneho štátu. Začali by sme tematikou e, palicovania v Malajzii. Začína